systémoch v Európskej únii. Názvy, respektíve názov tejto smernice e, sa uvádza v zápisnici tejto schôdze. A taktiež je k dispozícii trojmesačná lehota na pripomienkovanie, ktorá začína od zajtra, od 10. júna 2016. Prvý bod na našom programe dnes popoludní je otázka na ústne zodpovedanie